mať široký koncenzus a že budeme mať aj veľkú e, väčšinu, pokiaľ ide o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne, pán predseda. Bueno. Ďakujem pekne. A týmto je tento bod e, dnešného programu uzatvorený. E, bude sa hlasovať o 12. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o otázky na ústne zodpovedanie. Hovorí sa to o vyvážené zastúpenie o expertných skupinách. Je tu, viaceré, je tu množstvo viacerých otázok a teraz dostáva slovo pán I. de Jong. Ďakujem, pán predseda. Komisia koncom minulého roku zmenila pravidlá, pokiaľ ide o odborníkov a ja som v rámci príprave v rámci prípravy tejto rozpravy už mal aj rozhovor s predstaviteľmi komisie, ale skutočne je na čase eh, povedať, že parlament formálne nebol na týchto rozhovoroch zúčastnený. A to je dôležité nielen pre komisiu, ale aj pre parlament. Môže mi pán komisár zabezpečiť, že v budúcnosti k takýmto otázkam budeme mať formálny dialog predtým, než sa urobia rozhodnutia? A v ostatných týždňoch som ešte hovoril s viacerými organizáciami, s ktorými som sa skontaktoval a tieto, bohužiaľ, majú obavy z toho, že v budúcnosti e, tieto odborné skupiny sú veľmi nevyvážene zastúpené. A z vlastnej skúsenosti by som to chcel potvrdiť. Ja som takisto bol na generálnom sekretariáte komisie, kde som pracoval a viem z tohto času, že generálne riaditeľstvo tie generálne riaditeľstva sú ako keby také vlastné kráľovstva, ale je predsa nutné, aby sme mali základné informácie, aby sme zverejňovali aj možnosť prihlásiť sa o takéto prostriedky, takže ide o internú byrokraciu v komisii, alebo sa to bude možnosť, v budúcnosti realizovať. A potom tu je, týka sa to predovšetkým správania verejných prostriedkov, týka sa to takisto peňazí, ktoré idú do organizácií, ktoré chránia spotrebiteľov, do odborov. Tieto majú svoje malé úrady v Bruseli a musia sa s tým málo peňazí, ktoré dostávajú, jednoducho uh, snažiť presadiť proti veľkým lobbystom, ktoré majú dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Ale je to taký plán pre, pokiaľ ide o náklady pre tieto expertné skupiny a komisia by mala jasne dať najavo, že sa budú preplácať e, cestovné náklady a ubytovanie a že sú tu aj iné náklady, ktoré s tým súvisia. Tieto by mali byť preplácané. Viaceré mimovládne organizácie to jednoducho nevedia a komisia ich na to ani neupovedomí. Napríklad pre malých podnikateľov je jednoducho nemožné, aby sa im nepreplácali napríklad náklady, keď sa zúčastnia na stretnutí v Bruseli, pretože to je skutočne veľmi drahé, malo by sa to vyriešiť. Eh, generálne riaditeľstvo Sanko a sa vyjadrilo, že že experti, ktorí nemajú priame, e, záuj, priame prepojenie na to, o čom sa hovorí v expertných skupinách, tak jednoducho nemajú na tieto peniaze. Čiže chcel by som poprosiť pána komisára, aby jednoducho túto politiku rozšil na všetky expertné skupiny. A z Greenpeaceu som takisto dostal list, ktorý je vlastne korešpondenciou medzi Greenpeaceom a komisiou a komisia zamietla žiadosť Greenpeace tejto, v tomto ohľade. Teraz zostane slovo pán Cashman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o politiku, kde sa hovorí o tom, že sa sústredíme predovšetkým na tie negatívne stránky tejto spolupráce. Ako povedal pán Dion, parlament má určité obavy. Musíme zabezpečiť, aby expertné skupiny boli otvorené e, širším skupinám, ktoré jednoducho môžu sa aspoň uchádzať e, o také informácie, ktoré by im umožnili, akým spôsobom by mohli participovať na aktivitách týchto expertných skupín potrebujeme viac e, zodpovednosti a na to, aby sme to dosiahli, na to potrebujeme skutočne vysokú transparentnosť. Ako to už bolo povedané, nemôžu tu dominovať veľké podniky, pretože potom jednoducho e, poveda- skutočne môžeme povedať, že tu ide o lobizmus a nelegálny lobizmus. A ako to povedal pán spravodajca, pokiaľ ide o nariadenie, pokiaľ ide o verejný prístup k dokumentom, ktoré sme implementovali v parlamente už v roku 2001, ako dobre viete, pán komisár, celý princíp otvorenosti, pokiaľ ide o rozhodovací proces e, má byť čo najbližší obyvateľom. A to súvisí so zmluvou z Amsterdamu. A my sme to implementovali aj z kontexte nariadenia 1049. Myslím si, že toto je dobrá príležitosť na to, aby sme tento rámcový program, pokiaľ ide o expertné skupiny, e, <clears throat> zainkorporovali do nariadenia revidovaného nariadenia z roku 2010. Ako ste si iste všimli, ako pani Makabez je tu na pléne a ktorá sa angažuje za väčšiu otvorenosť a transparentnosť, väčšina politických skupín skutočne prikladá veľký dôraz práve tejto problematike. Čiže Prečo nebol parlament konzultovaný v tejto otázke? Sprostredkujete viac informácií na vašej webovej stránke na to, aby občania a občianská spoločnosť mala väčšiu príležitosť informovať sa? A ak nie, tak nám potom vysvetlíte, prečo to nechcete urobiť. Ale v každom prípade vás vítam v svetovej politiky, kde každého zaujíma to, čo sa neurobilo a skôr to, čo by sa malo urobiť. Kašman? Ďakujem pekne, pán Kašman. Teraz na dve minúty a pol dostáva slovo pán Kamfin. Nech sa páči. Oui, bonjour, monsieur le commissaire. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, pán komisár. Ja som sa pridal k tejto otázke na ústne zodpovedanie, pretože to má obrovský význam pre komisiu aj pre Európsku úniu vo všeobecnosti, teda aby sme boli transparentní, aby nám nemohli nič vyčítať, pokiaľ ide o lobby. Iste viete, že Brusel je medzinárodným hlavným mestom lobby, je tam viac lobbystov než vo Washingtone dokonca. A lobbysti majú možnosť vplyvu najmä formou takýchto expertných skupín. Ja osobne pôsobím vo výbore pre zahraničné veci a 80 poslancov, pardon, členov týchto expertných skupín v prípade banky sú bankári. 50, pardon, 95 to sú zastupcovia rôznych veľkých bank, Goldman Sachs a tak ďalej. Ale nie sú tam žiadni zástupcovia občianskej spoločnosti. Takže tu máme len zástupcov komerčných bank a toto je predsa surrealistická situácia vzhľadom na to, že máme za sebou finančnú krízu. Takže v našich otázkach sú adresované konkrétne otázky. Pokiaľ ide o zloženie týchto expertných skupín, zmeníte ho? Postaráte sa o to, aby zápisnice z takýchto zaznutí boli e, zverejňované, aby sa predišlo konfliktom záujmov? Pre Európsky parlament je to naozaj podstatná otázka, ktorá sa týka všetkých politických skupín. Prečo nás do toho nezapájate, prosím, do rozhodnutí, ktoré sa tam príjmajú? Ďakujem pekne. Teraz na 2,5 minúty dostáva slovo pani Lepáž. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, rada by som sa v plnej miere pridala k tomu, čo už povedali kolegovia, hlavne pani De Jong a pán Kamfan. Vyjadujem polutovanie, že Európsky parlament nebol konzultovaný pred prijatím konečnej revízie, pretože ide o odborné znalosti, ide o skúsenosti a toto je téma, o ktorej veľmi často hovoríme aj v výbore pre, zahrani- pre, pardon, pre životné prostredie a tam mám naozaj veľké osobné skúsenosti s podobným postupom, ako práve opísal pán Kanfan. Dve veci. Rovnovážnosť týchto skupín. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma, pretože to zloženie je absolútne nevyvážené. Je tam zastúpených veľa veľkých podnikov, minimum malých a stredných podnikov a je tam iba podnikateľský sektor, občianská spoločnosť tam vôbec nie je zastúpená. A tieto výbory predsa, tieto expertné skupiny predsa majú obrovský vplyv na rozhodovanie komisie, veď vy vo vašom rozhodovaní komisia vychádzate presne z ich názorov, z ich záverov. No a keď nie je konzultovaná občianská spoločnosť, tak tom vidím naozaj veľmi veľký problém. A je potrebné tento systém od podstaty zmeniť. A tieto nové pravidlá podľa mňa nie sú dobrým návrhom ani v prospech občianskej spoločnosti, ani v prospech malých a stredných podnikov. Po druhé, výber externých odborníkov. Je nevyhnutné, aby bolo známe, aby ste vy teda vedeli, kto sú vaši partneri, o koho ide. Pretože ak e, sú tam osoby, ktoré sa vydávajú za nezávislých odborníkov a v skutočnosti ide o zástupcov nejakej priemyselnej lobby, tak je potrebné byť si toho naozaj vedomi. Je naozaj nevyhnutné, aby kontrola tých vyhlásení záujmov bola naozaj mimoriadne prísna. Teda, ak tam je nejaký zástupca záujmov priemyslu, dobre, ale nech je to aspoň známe. Keď sa tam niekto vydáva za nezávislého profesora a v skutočnosti zástupcom e, nejakého podniku, tak to podľa mňa nie je v poriadku. Konflikty záujmov jasne vidíme v prípade toho veľkého problému v agentúre pre liečivá. Toto je vec, ktorú musíme poriešiť, preto apelujem na vás, pán komisár, postarajte sa o to, aby sme znova mohli mať dôveru vo vás a v expertné skupiny, e, na ktorých názore závisia vaše rozhodnutia. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán komisár Kalas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. No už e, samozrejme neviem, nakoľko poznáte dejný vývoj tejto otázky. Ja som rád, že som tu na miesto pána Ševčoviča a rád vám odpoviem na túto otázku, pretože počas minulých piatich rokov to bola presne moja domena a bolo to v mojej právomoci, takže ja vám veľmi rád poviem, k akým zmenám naozaj došlo, pokiaľ ide o tieto expertné skupiny. Bohužiaľ, mám k dispozícii iba 3 minúty. Hm. Vaša otázka je naozaj mimoriadne obsiahla, takže urobím, čo bude v mojich silách. Vy ste spomínali nový rámec pre expertné skupiny z novembra 2010. E, tento nový rámec predpokladá pri určovaní zloženia týchto skupín, že príslušné oddelenia komisie musia zabezpečiť vyvážené zastúpenie všetkých relevantných znalostných a e, záujmových oblastí e, vzhľadom na tú prácu a tie znalosti, ktoré sú požadované v príslušnej expertnej skupine. Máme tu e, lepšie jasnejšie horizontálne pravidlá, pokiaľ ide o riešenie konfliktov záujmov. Vychádzajúc z týchto pravidiel, príslušné oddelenia komisie budú informovať vymenovaných expertov, že tým, že príjmu svoje členstvo skupine, že budú musieť konať nezávisle a vo verejnom záujme. Tieto pravidlá, ktoré platia pre všetky expertné skupiny, predstavujú jednotnú politiku Európskej komisie a všetky naše oddelenia aj nasledujú tieto podmienky. V oktobri 2005 a v dobrej spolupráci s Amazonským parlamentom so stenými poslancami, pán Jens Bonde, na tom pracoval na vtedy. Komisia vydala online databázu expertov a táto je zdrojom dôležitých informácií o rôznych aspektoch ako napríklad za zloženie, ciele, misia a jednotlivých expertných skupín. V roku 2007 komisia postupne zverejňovala mená členov expertných skupín, či už formálnym alebo neformálnym spôsobom zriadených. Takže naozaj komisia eh, v roku 2005 v rámci rámca pre expertné skupiny sa eh, zaviazala k takémuto postupu. Týkalo sa to formálne iba formálnych skupín. Táto databáza bola eh, doplnená skompletizovaná v roku 2009. Všetci členovia týchto skupín, ich mená teda musia byť k dispozícii, o toto požiadal Európsky parlament a aj sa to tak stalo. Po prijatí nového rámca pre expertné skupiny komisia zriadila novú verziu tohto registra databázy v roku 2010, ktorá ešte zvyšuje transparentnosť tým, že poskytuje nové a presnejšie informácie, nielen pokiaľ ide o typy e, tých e, subjektov, ale aj pokiaľ ide o pravidlá, podľa ktorých sa členovia vyberajú. Takže znova sme zlepšili transparentnosť, pokiaľ ide o aktivity jednotlivých expertných e, skupín a zverejňujú sa tam teda relevantné informácie a sú tam aj linky na príslušné e, internetové stránky, kde sa, kde sa dajú nájsť ešte podrobnejšie informácie. Tiež sa e, zlepšila formálna stránka e, tejto databázy. Prechod od starej do novej verzie momentálne prebieha. Niektoré údaje je ešte potrebné potvrdiť a v najbližších zo pár mesiacoch by ten prechod mal byť skompletizovaný. A ja som naozaj 5,5 roka pôsobil v tomto rezorte. Spájal som sa s mnohými poslancami, zástupcami mnohých organizácií. Prosím, vyhneme sa nejakej mystifikácii tých expertov. To rozhodnutie za každým vychádza z komisie. Je to naša zodpovednosť. A lobby predsa sa obracia nielen na komisiu, ale aj na Európsky parlament. Takže ten postup, ktorý začal roku 2005, naozaj zvýšil transparentnosť. Ten register transparentnosti sa vtedy, si, sa vtedy nazýval eh, registrom lobbystov. Teraz máme spoločný register, spoločnú bázu s Európskym parlamentom a je to veľký krok vpred. Takže naozaj e, tá situácia nevyzerá až tak čierne, naozaj sa nejaké veci udiali. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz e, prejdeme k e, rečníkom v mene politických skupín. Na dve minúty dostáva teraz slovo za EPP kolegyňa Makovej. Thank you. <clears throat> Thank you, Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za vašu odpoveď. Som skutočne rada, že môžem povedať pár slov. My sme sa sústredili predovšetkým na súčasnosť a budúcnosť a neuzaujímala nás tak minulosť. A radi by sme chceli vidieť nejaké väčšie kroky, ktoré by viedli k tej transparentnosti, o ktorej tu hovorím. Pripájam sa ku svojim kolegom, pokiaľ ide o túto otázku a chcela by som pripomenúť, že Európsky parlament požiadal komisiu, aby urobila kroky, aby zabezpečila vyváženú, vyvážené zastúpenie záujmových skupín, pokiaľ ide o expertné skupiny. Ako ste uviedli, máme revidovaný rámec. Ešte stále tu však máme určité nedostatky, nášho uhla pohľadu, ktoré podkopávajú dôvery, dôveru ľudí a spomeniem niektoré z nich. Pokiaľ ide o proces, ako sa eliminuje konflikt záujmov, to tu stále nemáme. Takýto postup potrebujeme, aby sme to eliminovali. Nestačí, aby sme poslali list expertom až požiadali ich, že, aby posúdili, či sú v konflikte záujmov. A pokiaľ ide o pod proces konfidenciality, čiže mali by sme postupovať k väčšej transparentnosti a nie k väčšiemu utajovaniu dokumentov. Mali by byť e, expertné dokumenty zverejnené a potom pokiaľ ide o malé a stredné podniky a občianská spoločnosť a organizácie, tieto ešte stále nie sú dobre reprezentované určité bezpečnostné kontroly, pokiaľ ide o dominanciu veľkého priemyslu, je stále nedostatočná. Čiže žiadame viac informácií a žiadame jednoducho všetky informácie, ktoré, tu, ktoré potrebujeme ohľadne expertných skupín, aby sa tieto dostali na internet, aby to tam bolo čo možno najrychlejšie a aby sme videli všetky údaje o týchto členoch. Aj na, a takisto chceme aj vedieť, koľko stojí, ak sa človek uchádza o nejaké finančné prostriedky. A na záver by som chcela povedať, že pokiaľ ide o transparentnosť, tak transparentnosť môže zabezpečiť dôveru medzi jednotlivými inštitúciami. Ak chceme získať dôveru občanov, tak je to jediný spôsob, ako môžeme postupovať. Čiže potrebujeme väčšiu transparentnosť. Ďakujem pani Makovej. Teraz dostane slovo za socialistov a demokratov na minútu a pol pani Gurmaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Cení kolegovia a kolegyne, vieme, že sú tu určité kliše, pokiaľ ide rozhodovací proces. Prvá z nich je, že to nie je transparentné. Ale Európska únia je dosť komplikovaný systém, čiže tieto štandardné definície transparentnosti jednoducho neplatia. Transparentnosť ako taká je dôležitá pre všetkých aktérov Európskej únie. Náš politický systém je skutočne dosť komplikovaný ako taký. Nemali by sme ho komplikovať ešte viac. Na to, aby sme mali nejaký legislatívny návrh na webovej stránke, to vôbec nie je ťažké Takže musíme všetko publikovať na internete. A pokiaľ ide o lobbystov, úloha lobbystov a veľkých podnikov je ešte stále dosť nejasná. Majú skutočne veľký hlas. Viem, že lobby môže byť prospešné pre e, komisiu, pretože poskytujú skutočne informácie. Aj komisia navrhuje aj riešenia, ale na druhej strane si myslím, že transparentnosť ako také je jednoducho nevyhnutné hľadisko a preto ho musíme v budúcnosti viac podporovať. Pokiaľ ide o expertné skupiny, tieto by sme mali vnímať ako také, nemali by sme ich vnímať ako e, priestor, manevrovací priestor pre tých, ktorí si tam chcú realizovať svoje záujmy. Ak stanovisko e, expertných skupín nie je vyvážené, tak potom jednoducho je to skutočne manevrovací priestor pre tých, ktorí si chcú presadiť svoje záujmy. Zatiaľ sa im to jednoducho darí. Čiže zopakujem ešte raz to, že som chcela povedať. Potrebujeme vyvážené konzultáciu. Je to pre komisiu dôležité alebo nie? Ďakujem pekne pani kolegyňa Gurma, ja zo skupinu konzer- konzervatívcov má na minútu slovo pán Ziobro. Ďakujem, veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že pre každé demokratické spoločenstvo je dôležitá pre, eh, pre, pre transparentnosť konaní. Toto musí byť jednoducho eh, základným princípom dobrých rozhodnutí, bez zaujímavých rozhodnutí tak aby z, toho, z tých rozhodnutí využívalo a malo už teda celé spoločenstvo a nezrešpektovali sa partikulárne záujmy. Myslím si, že je dôležité ešte raz počiarknúť, že sú určite grémie, ktoré sú previazané s Európskou úniou, s Európskou komisiou nielen s fungovaním e, orgánov v Európskom parlamente, si myslíme, že toto môžeme e, realizovať veľmi transparentne. Je dôležité, aby sa skupiny expertov pracovali e, a posunuli teda tú mieru transparentnosti tak, aby aby vylúčili záujmy, aby vylúčili partikulárne záujmy práve vtedy, kedy takéto záujmy môžu mať vplyv na závažné rozhodnutia v rámci celej Európskej únie. Ďakujem, pán Žiobro. A teraz jedna minúta. Pán Batn. Ďakujem, pán predseda. Minulý október eh, parlament eh, dal 6 smerníc na úpravu jednotlivých smerníc. Ja som položil túto otázku komisie a e, poukázal som na jeden aspekt e, zo zákona z 88. E, roku. Tu sa hovorí o podmienkách pre prácu Bank of England. To má samozrejme dočinenia takisto s E, udržaním utajenia e, identity e, akcionárov banky. No už keď to premeníme na drobné, my môžeme požadovať, aby jednotliví akcionári Bank of England boli zverejnení napríklad. Komisia a britská, britská vláda by sa na to mali dohodnúť. A musíme sa postarať tiež o to, aby sa zákony v Európskej únii, v celej Európskej únii realizovali transparentno. Nie Ďakujem a teraz pán Martin za nezariadených, Nech sa páči. To je veľmi pekná e, príležitosť, že máme tu predstaviteľov komisie a m, mm, že e, samozrejme, že e, máte na starosti túto oblasť. Na základe e, skúsenosti skúseností to e, však zasahuje podstatne e, ďalej. Dve veci. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorých e, komisia menuje ako expertov, e, aby boli potrestaní, pokiaľ e, konajú nesprávne. Je neslychané, keď e, ľudia v takejto pozícii sú bezteresní. Druhá vec, kto je zastúpený v týchto skupinách. Samozrejme v oblasti hospodárstva tam musia byť predstaviteľia eh, občianskej spoločnosti, najmä vzhľadom na finančné eh, eh, škandály súvisiace s finančnou krízou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Martin. A teraz ideme na rečníkov v jednotlivom mene a teraz má slovo pani záborská. ďakujem pekne pán predseda pán komisár vážené kolegyne, vážené kolegyne a kolegovia

a nejde len o oblasť ekonomiky. merci. Ďakujeme, pani A na dve má teraz slovo pani Ďakujem, pán predsedajúci. Zmierovanie a konzultácia expertov, tak ako to zorganizovala komisia, a to musí byť Nemôžeme tomu nič e, vyčítať, pretože je to veľmi citlivý postup. Členovia, ktorí e, zastupujú rôzne záujmy, tak si vyberajú svoje úlohy a podľa expertíz a môžu mať rovnaké záujmy a nemusia byť e, to všeobecné záujmy. Preto komisia musí byť veľmi pozorná pri reprezentativite takýchto orgánov, ale mala by podporovať aj rozdielne názory či zastúpenia. Podľa mňa je nepriateľné, že sú tam členovia NGOčiek, e, ktoré majú veľmi pozorné a podobné um, záujmy. Um, musia sa aj publikovať ich programy týchto stretnutí, aby ich mohla konzultovať široká verejná mienka. E, netransparentný obsah práce týchto expertov nemôže byť dôveryhodný a myslím predovšetkým na DG Sanko. Podľa mňa, ak chceme dosiahnuť transparentnosť fungovania týchto orgánov, komisia musí asociovať aj parlament pri revízii e, týchto orgánov. Transparentnosť to nie je len otázka Európskej komisie, ale aj európskych občanov, tak ako to hovorí článok 9 zmluvy. Ďakujem pani Maťu. A teraz má na dve minúty slovo pán Jakolino, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rámci našich parlamentných aktivít si uvedomujeme, že pridaná, hodna na, pridaná hodnota prístupu k údajom má veľmi dôležitý význam. Komisia to už viackrát povedala a často sa používajú externé ľudské zdroje, ktoré analizujú hospodárskú situáciu podnikov. Politika potrebuje robiť dôležité rozhodnutia. Ide o výber a tento výber musia robiť experti títo experti musia mať dostatočnú a rovnovážnu reprezentatívnosť všetkých tých, ktorých zastupujú. Potrebujeme teda účinný nástroj, transparentný postup, ktorý umožní komisie, aby zohrávala svoju úlohu na podporu tejto expertnej skupiny a táto musí byť autonómna a nezávislá, ale vieme veľmi dobre, že toto je veľmi problematická záležitosť potrebujeme urobiť dôležitý krok vpred. Znalosti odborníkov závisia od ich nezávislosti, od ich schopnosti adekvátne podporovať politické rozhodnutia. A komisia, rovnako ako Európsky parlament, musia mať účinné prostriedky a postupy, ktoré e, zjednodušia tento postup, zjednodušia prístup k informáciám, e, umožňa transparentnosť, rovnoprávnosť a rovnováhu medzi právom a informáciami a prístupom k informáciám. Neustále musíme ale opakovať, aké sú dôležité expertné skúsenosti a schopnosti a znalosti týchto expertov, ale aj treba dávať pozor na e, politické rozhodnutia, ktoré príjmajú tieto e, orgány. Ďakujem, pán Jakolíno. A teraz rečníci, pardon, e, postup catch the A na jednu minútu má slovo pán Paška

a skúsme ho ešte vylepšiť. ďakujem za pozornosť. Eh, ďakujem pánovi paškovi a teraz má na slovo pán Ďakujem, predseda expertné skupiny eh, komisie v oblasti financií nie sú eh, vyvažené Máme napríklad 21 skupín, kde eh, prevádzajú predstaviteľe finančného sektora. A mm, preto eh, musíme eh, podpísať vyhlásenie, musia podpísať vyhlásenie, že konajú vo verejnom záujme, že nie je tu stred záujmov s tým, aby by sme zabezpečili transparentnosť a neutrálnosť Napríklad, e, e, pokiaľ ide o expertov e, Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín, treba, aby zabezpečili bezpečnú výrobu potravín. Myslím si, že je to veľmi dôležitá oblasť aj genovej technológii. Medzinárodný inštitút vied o živote nesmieme pristúpiť, aby konali e, nezodpovedne a musia okamžite byť odstavené. Ďakujem, pán Obermajer. A teraz na slovo pán komisár. Máte dosť materiálu, aby ste mohli odpovedať na všetky otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skutočne ma veľmi teší, keď môžem načúvať takejto živej diskusii a určite by bolo veľmi dobré e, podstate napísať to aj v nejakých memoároch, čo sa to deje. Komisia jednoznačne berie na vedomie všetky tie dobré myšlienky a rady, ktoré by smerovali k zvýšeniu transparentnosti. Chcem ešte pripomenúť, že už v roku 2005 sme rozbehli iniciatívu smerom k transparentnosti a týkalo sa to aj expertných skupín. takže podielal som sa na tom podobne ako pán Hans Peter Martin. Asi si spomínate. Nastal odvtedy ale významný rozvoj, pokiaľ ide o túto, strán, túto vec, napríklad webové stránky a tak ďalej. Ale nikdy nehovor nikdy, tak povediac. Isté, e, tí experti, e, chcem počiarknúť, nie sú tí, ktorí rozhodujú. Čiže to sa hovorilo napríklad v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami. Vieme, že to nie je len otázka priemyselných odvetví, ale aj experti v rôznych skupinách sa k tomu vyjadrujú. Takže e, všetky informácie, ktoré stýkajú aj e, demonstrácií, e, to mi prichádza na stôl taktiež. Napríklad odburávanie dotácií a tak ďalej. Sú rôzne názory, ale my sme tí, ktorí rozhodujú. Komisia, parlament a aj agentúry, rada, členské štáty, tí rozhodujú, ale experti nie. Áno, chcem povedať, že som za väčšiu transparentnosť a je jasné, že niektoré expertné skupiny na veľmi vysokej úrovni boli vytvorené, ale niekedy e, majú také protichodné názory, že dokonca nie sú schopní jednoznačne vysloviť e, nejaké rady. Ale pokiaľ ide o transparentnosť, e, tam ten register, ktorý vznikol, je tiež krok vpred. Samozrejme, že ani politici nemôžu fungovať bez poradcov. Politické skupiny majú poradcov. Aj tam sú rôzne záujmy. A pokiaľ ide o politické rozhodnutia, tam treba zaujať určité stanovisko, také či onaké. Čiže povedzme, expert povie, a teraz by ste mali prijať takéto stanovisko, teraz zase onaké. Čiže komisári, poslanci parlamentu, politické skupiny vedia o tom, ako to funguje v demokratickom systéme, ktorý tu existuje. Pokiaľ ide o zloženie tých skupín, veľa sa o tom povedalo, aby boli vyvážené tie skupiny. Ale ako sa má určiť, či to je vyvážené? V podstate každý konkrétny príklad záleží, alebo závisí od toho, aká je vyvážená tá expertná skupina. Niektorí ľudia sa chcú dostať do tých skupín, aby mohli rozhodovať. Si myslia, že budú mať rozhodovacie právomoci, ale tieto skupiny nemajú také právomoci. No možno si spomínate, v roku 2002 sa veľa hovorilo o tom, bolo to dosť obskúrne v tom čase a komisia odvtedy urobila významné zmeny aj spolu s parlamentom. Čiže transparentnosť, e, proste existuje register záujmových skupín a lobbystov a v podstate sú k dispozícii informácie o tom, ako sa dá zisťovať určitý vplyv, ktorý by mohol existovať v súvislosti so skupinami. Nesmieme samozrejme e, podceniť ani to úsilie, ktoré bolo vynaložené do posiaľ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Takže k tomuto bodu chcem ešte povedať, Vážení kolegovia, Končíme tento bod a do 12.00 máte pauzu na kávu a potom budeme pokračovať hlasovaním. Ďakujem.